Colleagues, continue our meeting. Budeme pokračovať v našom zasadnutí, dámy a páni. Nice uh, Bod číslo 5 dnešného rokovacieho programu. Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a politika Európskej únie v danej oblasti. Budeme hovoriť o návrhu stanoviska. Pravodajcom je Jordi Sole. A teraz dávam pánovi Jordi Sole slovo. A potom ešte je tu pani Rentke, hej? Vy to prednesiete. Á, ďakujem pekne. Takže nie som Jordi Sole, ale zastupujem ho, takže e, prečítam, čo napísal. To stanovisko ospravedlňuje sa, že nemôže byť prítomný, ale ako viete, e, momentálne sa dejú vo Španielsku dôležité veci a preto nemôže byť dnes prítomný. Vážení kolegovia a kolegyne, pri pripravení tohto materiálu e, bola výzva zosumarizovať všetky tieto otázky. Na jednej strane tu máme samozrejme žiaľ situáciu, že sa nedá všetko pod, dopodrobne analyzovať. Takže ja samozrejme sa zameriam len na tie dôležité aspekty a tu sú tie body, ktoré Jordi zdôraznil. Poprvé, integrovanie agendy a týkanie, ďalej veci, ktoré sa týkajú aj financovania a s dôrazom na externé vzťahy. Posilňovanie úlohy ESVČ s tým, že sa taktiež e, bude zdôrazňovať e, rozpočet a poskytnutie rozpočtových prostriedkov na patričnú funkciu toho hlavného poradcu. Ďalej, posilňovanie celkového povedomia v súvislosti e, s právami žien, ďalej a sa hovorí o tom, že do politiky EEAS, teda vyzýva sa tu SVČ, aby zabezpečila, že výsledky 61. zasadnutia Komisie pre postavenie žien sa zahrnú do aj politík a poskytnú nový impuls pri podpore posilnenia ekonomického postavenia žien. Ďalej, e, Poukazuje sa na pozitívny príjem žien pri dosahovaní inkluzívnej nestranenej mierovej spoločnosti a trvalo udržateľného rozvoja a osobitná pozornosť by sa malo venovať aj posilneniu postavenia dobrových žien. Ďalej odporúča sa e, začleniť vzdelávania do Centra politik ESVČ s cieľom zabezpečiť úplný a rovnaký prístup k vzdelávaniu pre všetky deti, e, bez, najmä v súvislosti s konfliktom, e, s konfliktom a humanitárnymi krízami, kde nemajú pri, deti nemajú prístup k základnému vzdelávaniu. Čiže hovorí sa tu o prevencii konfliktov, ďalej sa hovorí potom aj o násilí páchanom na ženách, o sexuálnom násilí ako e, prostriedku e, vojny, a respektíve ako o e, vojnovej zbrane. Ďalej sa tu hovorí aj o istambulskom dohovore a myslím, že aj počas Strasburského týždňa sa schválila jedna veľmi významná správa. Ďalej, zdôrazňuje sa, že univerzálny prístup k sexuálnemu reprodukčnému zdraviu a rešpektovaniu súvisiacich práv prispievajú k prenatálnej starostlivosti, schopnosti predísť vysokorizikovým pôrodom a znižujú detskú a dojčenskú mrznosť. Okrem toho chce sa samozrejme kolega zamerať aj niektoré ďalšie témy a v prvom rade ide o situáciu, ktorá sa týka žien teda migrantov a utečencov. A o tom sme už začali hovoriť aj v minulom roku, ale konkrétne pokiaľ ide o ľudské práva, tak by sa to malo spomenúť znova. A samozrejme ešte aj situácia osôb LGBTI. A je tu ešte ďalej niekoľkých ďalších, niekoľkých ďalších e, bodov, ale myslím, že to sa ešte dá doplniť cestou pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Rentke. A teraz dáme priestor tieňovým spravodajcom za skupinu SND, pani Miliana Borzan. A pani Borzan sa ospravedlňuje vzhľadom na to, že má povinnosti v Chorvátsku a chce poďakovať e, spravodajcovi za výborný, vyvážený materiál a Samozrejme, materiál nie je dlhý a myslím, že to je práve dobrý začiatok na to, aby sa mohla dosiahnuť zhoda ohľadne tohoto stanoviska. A taktiež e, sa téme bude venovať e, predovšetkým otázke e, v násiliu, ďalej znetváraniu ženských genitálií, znásilňovaniu, používaniu sexuálneho násilia vo vojne a tak ďalej. Ďalej je tu ešte aspekt rizika obchodovania so ženami. A dokonca aj v Európe e, sme zaznamenali zniženie tolerantnosti voči migrantom. A práve chce zdôrazniť e, kolegia e, zdvo, aspekt prevencie v konfliktoch a potrebu demokratických reforiem. E, taktiež verí aj taktiež v posilnenie ekonomickej, ekonomického postavenia žien a zabezpečovanie ich základných práv. Ženy sú vystavené väčšiemu riziku chudoby a aj tomu, že ostanú negramotné. A mali by sa lepšie organizovať aj v odboroch, aby sa zabezpečilo, že nebudú diskriminované v podnikoch. A dôležitý je prístup k práci a prístup ku zdravotnej starostlivosti. A predovšetkým sa to týka pôrodov. Často sme eh, svedkami aj eh, porušovania eh, práv žien v oblasti reprodukčnej a určite by ženy mali mať k dispozícii služby, ktoré sa týkajú prerušenia tehotenstva a mali by byť poskytované zdarma. Určite vláda tlačí, teda vláda by mala v tomto smere prijímať patričné kroky v daných štátoch. A pokiaľ ide o tretie krajiny, niektoré tak e, práve v niektorých týchto krajinách je legálne, e, keď, e, sa, keď do manželstva vstupujú ešte mladé dievčatá. A niekde dochádza ku tomu, že sa akceptuje aj tvrdé zaobchádanie s, s ženami a dievčatami. Čiže preto je potrebné, aby sa zabezpečil gender mainstreaming. Gender mainstreaming. Takže, Ďakujem. Želal si ešte niekto vyjadriť sa k téme? Pani Nora Forenza, nech sa páči. Ďakujem pani predsedničke. Ja by som rada poďakovala, vymenujem v mene Guengel. Chcela by som poďakovať spravodajcovi za toto stanovisko, pretože pozor, tie rozhodujúce body už sú v návrhu a rada by som upozornila, že cieľom pozmeňovacích návrhov, ktoré predložím ako tieňová za našu politickú skupinu, budú slúžiť len na prehlbenie už naznačených budov. istambulský dohovor, tak ako bol odhlasovaný, nám naznačujú jasné usmernenia práva žien a komunity LGBTI sú ľudské práva. A to je prvá zásadná myšlienka, ktorú by som chcela vyjadriť tými návrhmi Násilie na ženách sa prejavuje rôznymi formami, sociálnou diskrimináciou až e, gender pay gap, teda rozdiely medzi e, platmi, pokiaľ ide o prístup k zdravotníckým službám, alebo či už ide o predčasné e, alebo skoré manželstva, nútené manželstva a tak ďalej. Um, rovnako by sme sa mali venovať pozornosť právam uh, osôb LGBTI a tak ďalej, ktoré nemajú uh, dokumenty a pasy v EÚ. E, rovnako sa upozorňuje na význam rodinného plánovania, na prístup k bezpečnému prerušeniu tehotenstva a k ďalším reprodukčným právam. Myslím, že explicitne treba tieto veci spomenúť, či už komisia alebo členské štáty, pokiaľ ide o ochranu ľudských práv, aby e, sa napravila táto naliehavá situácia. E, cieľ 5, cieľ 5 OSN dosiahnuť rovnosť do roku 2030 je cieľom prierezovým a je e, v rámci udržateľov udržateľného rozvoja. No Ďakujem pekne, nehlásia sa žiadne ďalší poslanci, ktorí by sa k tomuto chceli vyjadriť. Dobre, takže rada by som všetkých informovala, že termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 2. október a hlasovanie vo výbore FAM je 6. novembra. Ďakujem pekne. Šeštas klausimas. Mm, jaunimo. Ďakujem jaunimo užimtumo garantijos e, iniciatyvos įgyvendinimas. Takže implementácia e, iniciatívy pre zamestnávanie mladých v členských štátoch. Budeme hovoriť o teda tejto správe, dnes budeme hovoriť o návrhu tohoto, e, tejto správy alebo tohoto stanoviska. Som spravodajkyňou pre tento dokument a vážení kolegovia, Rada by som vám predstavila niekoľko základných myšlienok, ktoré mám ako spravodajkynia. Otázka iniciatívy zamestnanosti pre mladých je jedným z hlavných finančných opatrení alebo z hlavných finančných nástrojov EÚ, ktoré má pomáhať vysporiadať sa s nezamestnanosťou mladých, ktorá sa drasticky zvýšila najmä v dôsledku nedávnej finančnej krízy. Vďaka tejto finančnej iniciatívy sme implementovali viacero programov, ktoré majú podporovať mladých ľudí sú nezamestnaní alebo nie sú vo vzdelávaní alebo nie sú registrované ako uchádzači o prácu na úradoch práce. Táto iniciatíva zači- začala v roku 2013 a počas e, jednotlivých rokov e, počet mladých ľudí, ktorí boli nezamestnaní, sa reálne znížil. Počet e, tých potrieb sa takisto tiež znížil. Iniciatíva zamestnanosti pre mladých nie je jediným nástrojom, ktorý má samozrejme podiel na tomto znížení, ale treba vyzdvihnúť a pozitívne zhodnotiť jej prínos. Keď sa pozrieme na informácie o implementácii tejto iniciatívy zamestnanosti pre mladých, tak môžeme vidieť, že členské štáty neposkytli veľmi veľa údajov. Najmä keď odzrkadlujeme dopad tejto iniciatívy na mladých mužov a ženy. Ale veľmi dobre vieme, že iniciatíva zamestnanosti pre mladých a takisto aj ponuky, možnosti, ktoré ponúka, boli využité zhruba 48% mužov a 52% alebo z 52% boli využité ženami. Ehm, to je veľmi dobré, pretože to jasne preukazuje alebo poukazuje na to, že iniciatíva e, zamestnanosti pre mladých prináša dobré výsledky a zároveň To má veľmi dobrý cieľený prístup, veľmi silné zameranie na individuálnu pomoc. Sú tu špecifické odlišné alebo rôzne dôvody, prečo mladí muži a ženy nie sú zamestnaní. Ženy častejšie než muži e, poskytujú starostlivosť deťom, starajú sa o domácnosť. Bez pochyby niekedy e, chcú aj získať lepšie vzdelanie a to je práve dôvod, prečo so všetkými týmito bremenami nemôžu e, získať lepšiu kariéru. Takže majúc všetko toto na pamäti, je naozaj veľmi dôležité, aby členské štáty, ktoré sa venujú problémom nezamestnanosti mladých, aby tieto členské štáty zozbierali presnejšie údaje a zároveň, aby komisia mohla zorganizovať lepšie a, alebo tá lepšie a viac cieľené analýzy dopadov, tak aby sme dokázali túto iniciatívu lepšie zacieliť do budúcnosti. Je takisto veľmi dôležité, aby sme sa aby sme hľadali nové a lepšie zacielené spôsoby, tak aby sme dokázali získať lepší kontakt s mladými mužmi a ženami, ktorí neštudujú, nepracujú a to z rôznych dôvodov, z rôznych prekážok vrátane diskriminácie. Ďalej je takisto veľmi dôležité, aby sme hľadali spôsoby, ako budeme ďalej zlepšovať možnosti žien, tak aby sa dokázali vrátiť na pracovný trh alebo do vzdelávacieho systému. A to musíme zabezpečiť tým, že budeme poskytovať služby starostlivosti o deti alebo služby starostlivosti o starších občanov a tieto služby musia byť dostupné a prístupné v jednotlivých členských štátoch. Takisto je dôležité, aby sme zahrnuli aj mladé ženy a dievčatá vo všetkých sektoroch hospodárstva, vrátane vedy a technológií, výskumu, vývoja a, a zároveň by sme mali podporovať ženy a dievčatá, ktoré vstupujú do týchto oblastí. Napriek tomuto všetkému E, je miera nezamestnanosti mladých stále veľmi vysoká v niektorých členských štátoch. A práve preto je veľmi dôležité, aby sme naďalej pokračovali pri implementácii iniciatívy zamestnanosti pre mladých a to tým, že budeme zabezpečovať adekvátne financovanie alebo v rámci viacročného finančného rámca. A e, práve preto nemôžeme jednoducho ponechať mladých ľudí bez financovania, bez toho, aby sme ich motivovali a musíme sa snažiť ich priviesť naspäť na trh práce alebo do systému vzdelávania. Toľko teda stručne o tomto návrhu správy. Ehm, spolieham sa na vašu spoluprácu a teraz by som dala rada slovo tieňovým spravodajcom, teda tieňovej spravodajkyni, pani Marina Petit, nech sa páči. Hvala vám lijepo, gospođo predsjednice. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Dovolte mi počerknúť, že toto je téma, ktorá má naozaj mimoriadne vysokú dôležitosť a musíme o tom hovoriť a musíme vedieť nájsť adekvátne riešenia. Prostriedky, ktoré boli vyčlenené pre túto iniciatívu aj pre jednotlivé záruky, tieto peniaze ešte stále nepriniesli úplne uspokojivé e, výsledky. Je to veľmi ťažké pre mladých ľudí e, nájsť trvalé zamestnanie a zamestnávateľia im stále neumožňujú získať nevyhnutné skúsenosti počas práce. Prichádzam z Chorvátska a musím povedať, že zhruba 80 tisíc mladých ľudí opúšťa Chorvátsko a to najmä v snahe nájsť zamestnanie alebo teda hľadajú zamestnanie v iných členských štátoch Európskej únie, najmä v západnej Európe. A to je práve ten dôvod, prečo si myslím, že implementácia tejto iniciatívy bude mať veľmi vysokú dôležitosť a to práve kvôli tomu, že je to problém, ktorý, by, ktorý je naozaj veľmi vysoko na zozname priorít pre celú Európu. A práve v tomto smere by sme sa mali pokúsiť nájsť adekvátne riešenia, ktoré budú korešpondovať jednotlivým situáciám na trhu práce alebo v jednotlivých členských štátoch. A mali by sme naozaj povzbudzovať mladých ľudí v tom, aby e, boli viac angažovaní a práve preto vítam toto riešenie, e, pretože to vytvára priestor preto, aby sme dokázali implementovať tie aspekty tejto iniciatívy, ktoré neboli implementované členskými štátmi do posiaľ. Potrebujeme lepšiu koordináciu na európskej úrovni a len prostredníctvom takejto koordinácie jednotlivých politík a, a rôznych typov financovania môžeme dosiahnuť tie ciele, ktoré sme si sami aj vytýčili. A to je práve vytváranie pracovných príležitostí pre mladých ľudí. E, rovnako by sme sa mali snažiť zameriavať, zameriavať alebo zacielovať na skupiny, ktoré majú nižšie stupne vzdelania a samozrejme e, poznanie alebo vzdelanie je tak moc, ako aj výhoda a musíme teda pomáhať tým, ktorí zatiaľ nezískali vzdelanie a ešte sa len pripravujú na vstup na trh práce. Mali by sme hľadať aj priestor pre mladé ženy, najmä tie z vidieckých oblastí. Ehm, tieto ženy väčšinou nie sú až tak stredobodom pozornosti alebo jednotlivých iniciatív a pre nich je ťažšie e, vstupovať do e, vzdelávania, najmä ak pracujú na rodinných farmách a štatistiky hovoria, že je oveľa ťažšie e, pre takéto ženy nájsť si zamestnanie to zložitejšie než pre mladých mužov. No, myslím si, že by sme mali naozaj podrobne klásť pozornosť aj týmto témam a v rámci EPP aj podľa tohoto budeme formulovať naše pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne. Dovolte mi dať teraz slovo pani Filis eh, Husmenovej z Alde. Vážená pani predsednička, v prvom rade mi dovolte vyjadriť svoje poďakovanie alebo svoju vďačnosť vám, pretože naozaj ste veľmi dobre pracovali na tejto správe. Ako ste aj sami hovorila, iniciatíva zamestnanosti pre mladých bola vytvorená preto, aby sme pomáhali pri zamestnávaní mladých ľudí. Tá celková myšlienka bola poskytovať finančnú asistenciu a pomoc tým regiónom, kde nezamestnanosť mladých je mimoriadne vysoká. A práve takýmto spôsobom e, sa nezamestnanosť mladých stala zdieľanou prioritou Európskej únie alebo všetkých európskych politik, ktoré máme a na touto prioritou by mala naďalej zostať. Rozhodne zdieľam váš názor, ako názor spravodajkyne, že je veľmi dôležité, aby sme ďalej pokračovali na práci v týchto oblastiach. Takisto je rovnako dôležité, aby sme tu mali väčšiu mieru transparentnosti v tom, ako sú tieto fondy vynakladané. Je to teda len takýmto spôsobom, že budeme vedieť e, zabezpečiť dobré výsledky a vymieňať si úspešnú prax medzi jednotlivými členskými štátmi. A podľa a prieskumu Eurostatu do roku 2000 80 budú len dvaja mladí, alebo teda ľudia v produktívnom veku pracovať na jedného dôchodcu. A práve preto je veľmi dôležité, aby sme mali čo najviac mladých ľudí, ktorí budú zapojení do trhu práce. Chcem vám zablahopriať k úspechu ehm, iniciatívy zamestnanosti pre mladých Myslím si, že tento program je naozaj dôležitý, je a zároveň rovnako dôležité, aby sme hovorili o rodovej rovnosti a o aktívnej účasti na trhom práce, ten trhu práce. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Usmenová. Pani Kakuneva, nech sa páči. Ďakujem pekne. Rada by som sa s vami podelila o niekoľko mojich názorov. v súvislosti s prípravou tejto správy. Slovinsko a Chorvátsko e, nasledovalo a sa zúčastnilo tejto iniciatívy a zorganizovali sme viaceré aktivity vzhľadom na to, čo sa dialo vo všetkých týchto krajinách. Nebudem vás nudiť detailami, len by som vás informovala o tom, o čo sme sa dozvedeli, keď sme tam prišli. Investície e, do mladých ľudí, to sú aj investície do budúcnosti a do budúcnosti našich detí a s tými investíciami sú dôležité, aby, je dôležité, aby sme si položili viaceré otázky, ako budeme čeliť nezamestnanosti mladých po takmer desiatich rokoch ekonomickej krízy, keď tá miera nezamestnanosti mladých je nesmierne vysoká. Ako chceme zabezpečiť demokraciu a dôveru no, v ekonomický rast a dôveru e, vo verejný sektor, tak ako povedal e, pán Darági v Dábline, on nám pripomenul, e, aké sú vysoké miery nezamestnanosti v niektorých krajinách a že je potrebné podporovať produktivitu firiem, ale zabudol hovoriť o tej najdôležitejšej veci, aby sme to všetko dosiahli, aby sme mali zamestnanosť a produktivitu. To, čo musí urobiť EÚ, o čo sa musí skutočne snažiť, je nepod, e, nerobiť, alebo teda ako robiť, alebo zabezpečiť túto produktivitu a rozvoj, keď sa to robí na úkor tých najzraniteľnejších. Ako sa môžeme tešiť z toho a ako môžeme gratulovať komisii, keď sa rozhodla e, keď komisia sa rozhodla dať len niekoľko málo kvapiek z financií pre e, záruku mladých a napriek tomu tvrdí, že chce ísť cestou konkurencieschopnosti. Ako chceme zabezpečiť záruku pre mladých a pre dievčatá a ženy, keď nemáme riešenia pre všeobecnú otázku alebo riešenie pre e, materské a rodičovské dovolenky. Ako môžu muži a ženy pracovať, keď ich pracovné prostredie a pracovný trh je neprístupný? Čo som tým vlastne chcela povedať, že znovu čelíme alebo stojíme z oči v oči chybám politik z minulosti, ktoré veľmi ťažko a vážne pôsobia na súčasné politiky, je potrebné, aby sme mali aktívnejšiu politickú vôľu, inú dynamiku musíme prestať s politikou škrtov, pretože táto politika nerobí nič iné, než uvrhnúť čím ďalej, tým viacej ľudí do chudoby a do nezamestnanosti. Pred niekoľkými týždňami vo výbore MPL sa zorganizoval zaujímavý, sa zorganizovala zaujímavá aktivita alebo návrh. Štátny tajomník ministerstva práce Grécka sa zúčastnil vystúpenia a navrhol odstránenie e, dlhu Grécka a e, isté vyčlenenie istých finančných prostriedkov, ktoré by mali slúžiť na Eh, vytvorenie pracovných miest a na reintegráciu nezamestnaných na pracovný trh. Bol to veľmi zaujímavý návrh a myslím, že by sme sa všetci nad ním mali zamyslieť. Potrebujeme práve takýto druh návrhov v Európe, ak chceme, aby miera nezamestnanosti výrazne klesla a aby sa skutočne investovalo do stálych pracovných miest. Myslím, že E, vďaka správe pani Blinkevič Jute sme na správnej ceste a som presvedčená, že vďaka pozmeňovacím návrhom sa dopracujeme k vynikajúcemu textu. A dúfam, že môjim vystúpením ste pochopili správne, aká je moja perspektíva, ako vidím veci. A, a čo nej Kuňové, dobrý pani Redke. Ďakujem pekne, pani Kuneva. Pani Redke, nech sa páči. Pani predsednička, nebudem opakovať všetko, čo hovorili kolegovia. Aj z mojej strany chcem poďakovať za tento návrh. Uberá sa správnym smerom a máte rozhodne pravdu. Iniciatíva zamestnanosti pre mladých eh, preukazuje pozitívne výsledky, ale zároveň budeme potrebovať oveľa viac eh, konkrétnych krokov, aby sme sa vysporiadali s týmto problémom. Pretože hoci sa čísla trochu zlepšujú, stále tu máme masívny problém. A v tomto smere musíme byť veľmi Ehm, jednoznačný, lebo v opačnom prípade tí mladí ľudia, ktorí čelia buď nezamestnanosti alebo zložitým pracovným podmienkam, eh, budú mať pocit, že už len hoci, eh, len čo sa čísla trošku dvihnú, my na nich zabúdame. Čo sa týka rodového aspektu, máme tu dva body, ktoré podľa môjho názoru treba posilniť. Eh, v tejto správe by som rada počerkla. Ehm, správne to poukazujete na tie individualizované prístupy, ktoré potrebujeme preto, aby sme viedli mladých ľudí do dlhodobého zamestnania alebo zároveň, aby sme im ponúkli dlhodobú perspektívu. Plne s tým súhlasím. Ale zároveň, keď hovoríme o týchto individualizovaných prístupoch, tak tie musia mať veľmi cieľné programy a musia byť špecificky zamerané najmä na ženy, pretože ako to spomínali už kolegovia, ženy častokrát preberajú viac odpovedností, najmä vtedy, keď hovoríme o star- starostlivosti Ehm, e, ktorú poskytujú alebo ktorú pracujú a to musíme všetko zobrať do úvahy najmä keď pripravujeme tieto programy a zároveň sa musíme pozrieť na to, ako môžeme pomôcť e, týmto mladým ľuďom dostať sa naspäť na trh práce. Ďalší bod, ktorý podľa mňa trošku chýba, ehm, je to špecifický bod toho, ako bojovať s rodovými stereotypmi. Vo svojom prejave ste to spomenuli. E, pani predsednička, je naozaj dôležité, aby vzdelávacie opatrenia boli v tomto smere naozaj dôležité a aby sme tu neboli nejako zaujatí alebo tendenční v tom, že muži pôjdu len, ja neviem, do, do techniky a dievčatá alebo ženy pôjdu len do služieb a humanitných smerov. Je dôležité, aby sme vytvárali takú, takú otvorenosť v obidvoch oblastiach alebo vo všetkých oblastiach zamestnanosti a vďaka tomu toto potom bude naozaj veľmi dobrá správa, takže sa teším na e, na dobrú diskusiu. Ar bus daugiau norinčių? Ďakujem veľmi pekne. Je ešte niekto ďalší, kto sa chce zapojiť do diskusie? Noriu informuoti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra spalio antra diena. Ďakujem pekne. Termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 2. oktober 5 hodín popoludní. Kričo 6 dienos mūsų komiteto posėdį. Hlasovanie sa plánuje na 6. novembra na zasadnutí nášho výboru. Ako autorka tejto správy by som rada vyjadrila vďaku všetkým tenevým spravodajcom. Som vďačná za všetky vaše návrhy a komentáre. Teším sa na našu úzku spoluprácu. Všetci sme zjednotení jedným cieľom, a síce mladí muži, eh, chlapci, a dievčatá eh, musia dostať kvalitné zamestnanie Ehm, teraz sa presunieme k bodu číslo 7. A je to vypočutie k téme, ehm, k téme antikoncepcie a rodinné plánovanie. Potrebujeme krátku prestávku, iba jednu minútu a pripravíme sálu. colleagues. speaker... Kolegovia, vážení účastníci, eh, vážení kolegovia, vážení účastníci, vážení hostia, dovolte mi privítať vás na eh, tejto výmene názorov a skúseností k otázke antikoncepcia a, a rodinné plánovanie. Je to otázka prístupu k vybraným alebo teda k rôznym metodám antikoncepcie a mm, mm, plánovaného rodičovstva. E, je prostriedkom preto, aby rodiny, ženy a dievčatá dokázali lepšie plánovať svoju budúcnosť. Je to udržateľná cesta pre rozvoj. Zajtra, 26. septembra, je Svetový deň antikoncepcie. Pri tejto príležitosti sa výbor FAM rozhodol, že zorganizuje túto výmenu názorov, ktorá nám dá príležitosť preto, aby sme viac rozmýšľali o tejto veľmi dôležitej téme. Teraz mi dovolte dať slovo pánovi Janovi Paklerovi, ktorý je tým lídrom v rámci DG DEVCO, odboru pre vzdelávanie Európskej komisie, aby sa vyjadril tejto téme. Nech sa páči, ďakujem vám pekne, vážení poslanci, poslankyne. Ďakujeme za to, že ste nás pozvali na túto výmenu názorov, aby sme hovorili o plánovanom rodičovstve. To je vždy vynikajúca možnosť, lebo plánované rodičovstvo je vynikajúci e, spôsob alebo vynikajúca e, oblasť, ktorá e, pomáha rozvíjať veľa oblastí, ktoré sú pre nás vzácne, alebo na ktorých nám záleží Takýmto spôsobom znižujeme rizika pre to spojené s tehotenstvom, znižujeme potrebu potratov, znižujeme mortalitu alebo to teda umrtnosť pri pôrode a znižujeme počet e, prenášaných, pohľadne prenášaných chorôb a to um, tak vlastne na ženy, ako aj na ich deti. Znižuje sa aj prenosi, prenosnosť týchto chorôb a znižuje sa tým uh, tehotenstvo e, tínedžerov, čo znamená, že dievčatá môžu byť dlhšie v školstve dlhšie v pracovnej, v pracovnej populácii. V dôsledku tohoto je aj spomalovaný populačný rast a v neposlednom rade to pomáha ženám ehm, naplno využívať svoje ľudské právo a síce rozhodovať plne a slobodne z otázkach, ktoré sú spojené s ich eh, sexuálnym a, ehm, a pohľavným životom. Takže je to eh, vlastne téma, alebo teda je to otázka zákroku, respektíve um, účinkov, ktoré majú nielen teda nemalé ekonomické zisky, ale majú aj zisky v oblasti ľudských práv, v oblasti eh, kvality života a môžete sa rozmýšľať nad tým, že prečo takéto cenovo efektívne um, liečenie alebo takáto možnosť nie je sprístupnená každej žene, ktorá ju potrebuje. Patri, platí to predovšetkým pre Afriku, kde len 20 až 30 žien má prístup k antikoncepcii a k nástrojom plánovania rodičovstva. Takže bez pochyby je tu veľká výzva pred nami. Je to výzva, s ktorou sa musia vysporiadať najmä krajiny, ktoré nie sú možno ochotné alebo schopné prístupniť tieto služby populácii, čo urobila Európska únia v oblasti sprístupnenia možnosti rodinného plánovania pre chudobnejšie krajiny, tak naša politika susedskej spolupráce a rozvojovej spolupráce zabezpečuje dlhodobo prístup všeobecnej zdravotnej starostlivosti a politike, že nikto nesmie zostať pozadu. Sú to rovnaké hodnoty, ako zdieľame pri e, riadení organizácií našich vlastných systémov zdravotníctva a tieto isté hodnoty uplatňujeme aj pri našej vonkašej politike. Znamená to, že vlastne oslovenie zraniteľných žien a e, dievčat e, práve takýmito aktivitami podpora reprodukčného a sexuálneho zdravia prostredníctvom um, um, overených metód, ako je napríklad plánované rodičovstvo, to ušatruje alebo chráni životy a podporuje prosperitu. Európske záväz, Európske záväzky v oblasti rodovej rovnosti a práva žina detí chránia aj práve tieto otázky sexuálneho a reprodukčného zdravia. To sa odzrkadluje v novom Európskom koncenzu, koncenze pre rozvoj, ktorý bol schválený v júni Európskym parlamentom, radou a komisiou a takisto aj v našom akčnom pláne pre obdobie 2016 až 2020, ktorý schválila Rada v septembri 2015. Okrem toho, ochrana a naplňanie všetkých ľudských práv, vrátanie sexuálnych a reprodukčných práv, to je aj uholný kameň našej rozvojovej politiky a medzinárodných aktivít. Európska únia vynakladá zhruba 2,6 miliardy eur na zdravotnícke programy v rámci súčasného viacročného finančného obdobia a do roku 2020, z toho polovica bilaterálnych zdravotníckých programov v 17 kľúčových krajinách a druhá polovica cez globálne iniciatívy ako napríklad Globálny fond pre boj s HIV, tuberkulózou a maláriou, Svetová aliancia pre vakcináciu a FPA. Spolu je to 320 až 340 miliónov eur, ktoré sú vynaložené každý rok na programy, ktoré sa venujú reprodukčnému zdraviu, zdraviu matiek a zdraviu novorodencov. Z toho zhruba 40 až 45 miliónov eur je vynakladaných každý rok špecificky na nástroje plánovaného rodičovstva. Um, takže začiatkom roka sme mali možnosť vidieť, že nová americká vláda uh, vlastne opätovne obnovila politiku Mexického, Mexico City, to je taká eh, globálna politika gangov a síce znižovať eh, podporu v oblasti plánovaného rodičovstva a sexuálneho a reprodukčného zdravia. Komisár Mimica opakovane povedal, že je veľmi znepokojený eh, s obnovením tejto politiky a zároveň dopadu, aké toto rozhodnutie má pri oslovení zraniteľných dievčat a žien pri poskytovaní takýchto nástrojov sexuálneho reprodukčného zdravia obávame sa, že progres, ktorý sme dosiahli počas poslednej desaťročia, sa stratí. Zdá sa ale, že tu je silná opozícia v rámci amerického kongresu voči tomuto vládnemu e, návrhu, aby to bola nulová podpora pre rodinné plánovanie a vedie to k tomu, že House of Representatives, dolná komora schválila e, tento zákon s horným stropom 460 miliónov dolárov pre obdobie na rok 2018, čo je naozaj veľa peňazí, ale stále je to 25 menej ako tých 607 miliónov dolárov, ktoré boli pôvodne vyčlenené pre medzárodné organizácie, ktoré pracujú v oblasti plánovania rodičovstva. Hostia na pódiu nám budú môcť vysvetliť, čo tento škrt v americkom financovaní bude pre nich znamenať. Ale USA sú a budú veľmi dôležitým partnerom Európskej únie vo všetkých našich vonkajších politikách, komisár Mimica, ale povedal, že európska politika by nemala byť inšpirovaná alebo formovaná tým, čo iní robia alebo nerobia alebo prestanú robiť a preto um, ohlásil, že bola tu konferencia pre ženy, nie anti-ženská eh, konferencia, ale pro-ženská konferencia, kde práve táto téma bola jednou z jeho troch priorít. Európsky záväzok je veľmi silný, budeme zohrávať kľúčovú úlohu v tom, aby sme zabezpečili prístup žien eh, k nástrojom plánovania rodičovstva všade vo svete. Spolu s našimi partnermi všade vo svete budeme hovoriť o otvorení o tejto téme, aby sme posilňovali ženy, aby chránili svoje práva a zároveň, aby sme ochraňovali zdravie a bezpečnosť žien a ich rodín. Zároveň chceme presvedčiť vlády, aby vynakladali svoje domáce zdroje práve na takéto vynikajúce nástroje, ako je plánovanie rodičovstva, aby to bolo všeobecne prístupné celej populácii. Sexuálne a reprodukčné zdravie je súčasťou všeobecného záväzku rodovej rovnosti, odzrkadľuje sa to aj v našom rodovom pláne GAP. Komisár Mimica e, to podporil na konferencii She Decides, kde hovorila aj o tom, že je nevyhnutné získať viac výsledkov spojených s implementáciou tohoto plánu, vrátane lepšej prístupnosti k rodinnému plánovaniu a sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu správa na napredovaní nášho akčného plánu bola práve nedávno spustená. Takisto na valnom zhromaždení OSN minulý týždeň v New Yorku Európska únia a OSN spustili nové partnerstvo, ktoré má eliminovať všetky typy násilia na ženách. Je to podporené aj e, vyčlenenou obalkou v objeme pol miliardy eur. Táto iniciatíva Spotlight nám pomôže budovať strategické partnerstvo s OSN tak aby sme opätovne obnovili naše jednoznačné odhodlanie podporovať eh, rodovú rovnosť a zároveň posilňovať práve žien vo svete. Veľmi dôležitou súčasťou týchto 500 miliónov eur, ktoré Európska únia eh, vlastne vyčlenila pre túto iniciatívu Spotlight, pre trastový fond, alebo teda eh, poverenický fond, to bude posilnené práve na posilnení sexuálneho a reprodukčného zdravia, vrátane plánovania rodičovstva. Okrem toho hľadáme ďalšie možnosti, ako robiť viac a cieľenejším spôsobom a to e, ako súčasť strednodobého hodnotenia viacročného finančného programovania našich medzinárodných programov spolupráce a rozvoja. Naše záväzky v oblasti e, rodovej rovnosti a práv žien a dievčat e, zahrňajú 100 miliónov eur vyčlenených pre rodovú rovnosť práva žien a dievčat v rámci DCI, teda priame zahraničnej pomoci, ehm, z čoho 18 miliónov už bolo Ehm, už bolo poukázaných, 20 miliónov je na dodávky UNFPA do roku 2018, aby sme zabezpečili a zlepšili prístup ku komplexnému, eh, komplexným nástrojom a plánovaného rodičovstva a nástrojom antikoncepcie. A 30 miliónová obálka bola vyčlenená pre eh, predkladanie projektov, ktorá bola teda vyzvaná predkladanie projektov, ktorá bola nedávno otvorená, ktoré sú zamerané na zvyšovanie povedomia a posilňovanie alebo teda podporovanie žien a dievčat v teréne. Investujeme teda strategicky e, peniaze daných poplatníkov a snažíme sa zabezpečiť výbornú návratnosť našich peniazí v oblasti zachránených životov, v oblasti posilnenia možností a chránenia ľudských práv v tých najchudobnejších krajinách sveta. Ďakujem pekne. I would like to thank Mr. Chcem poďakovať pánovi Klaperovi za jeho vystúpenie. A teraz dávam slovo pani Staneker, riaditeľke bruselského e, zastúpenia e, Fondu OSM pre populáciu. Ďakujem. Dámy a páni, prvnež e, by som prednesol svoj príspevok. Dovolte mi uvieť krátke, asi minútové video. Tam práve chcem poukázať na to, ako sa to dá za ťažkých okolností realizovať. Teda plánovanie rodičovstva. Niekedy treba byť dosť tvorivý a treba ešte vykonať aj niečo navyše. Nech sa páči.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 Takže to bol príklad, ako môžeme realizovať e, to plánovanie rodičovstva aj tým úsilím, ktoré sa vyvinie navyše. Aby sme proste dost, sa dostali s tými informáciami na takéto ťažko dostupné miesta. Takže vidím, že tu už technika funguje. Vráťme sa k tomu, prečo je dôležité e, plánovanie rodičovstva. V podstate ide o to, aby e, ste si ako ženy vedeli poradiť a používať antikoncepciu, keď si myslíte, že to je správne. Súvisí to s ľudskými právami nakoniec. Pretože e, plánovanie rodičovstva pomáha zachraňovať život a celkovo sa znižuje aj výskyt e, úmrtí a komplikácií počas tehotenstva a pôrodov a tak ďalej. Čiže plánovanie rodičovstva môže znižiť umrtnosť o tretinu a tak ďalej. A celkovo, predovšetko v rozvojových krajinách je 214 miliónov E, žien, ktoré nechcú otehotnieť a pritom nechcú využívať moderné alebo spôsoby koncepcie, buď si to nemôžu dovoliť, alebo majú problém dostať sa na tie kliniky, alebo proste sú tam iné nejaké kultúrne bariéry v spoločnosti, kde žijú. Na druhom mieste celkovo chcem povedať, že plánovanie rodičovstva pomáha a posunie pozíciu žien a dievčat aj v súvislosti e, s, s rodovou rovnosťou ženy potom samozrejme majú lepšiu šancu vyštudovať a aj celkovo schopnosť zarábať sa u žien toto cestou zvyšuje. Čiže je tu aj aspekt ekonomickej bezpečnosti a prispieva to aj k zvyšeniu blahobytu rodiny. Po tretie, plánovanie rodiny, a toto sa už spomínalo, e, súvisia aj s globálnym rozvojom a stojí za to investovať do plánovania rodičovstva. Je to pomerne lacné, keď si to porovnáme s tým, aké sú potom úspory, ktoré sa môžu dosiahnuť vďaka plánovaniu rodičovstva. Proste za každý dolár, ktorý sa venuje na plánovanie rodičovstva, môže každý štát ušetriť teda 5 dolárov e, z ďalších možných nákladov, ktoré by boli, keby nebolo plánované rodičovstvo. Takže toto súvisí aj s prístupom ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti a tam sa predpokladá, že tam tie výnosy budú 120 dolárov na každý investovaný dolár. A toto je veľmi zaujímavé číslo. Takže dôležité je, aby sa e, chránili tie základné ľudské práva. Okrem toho sa tu poskytne ešte ďalších E, proste e, riešenie alebo zachránenie ďalších 76, 76 tisíc umrtí, ktorým by mohlo dosť, teda pokiaľ sa nebude e, uplatňovať to plánované rodičovstvo. Je jasné, že investovať treba efektívne. Hovoríme tu už, čo už bolo spomínané, za každý investovaný dolár sa môžu dosiahnuť úspory na úrovni 120 dolárov. Možno si spomínať, že v roku 2012 eh, sa konal v Londýne summit na tému rodičovsk- plánovania rodičovstva a eh, bol vyslovený záväzok, a respektíve cieľom bolo, že do roku 2020 sa poskytne ďalších ďalším 120 miliónom žien a dievčatám proste možnosť prístupu ku, kontra, teda ku antikoncepcii. Eh, v tomto roku v júli sa konala ďalšia konferencia v Londýne na tému plánovanie rodičovstva. Vlastne sa zhodnocovalo, robila sa akási inventúra toho, čo sa urobilo od roku 2012 v rámci tých záväzkov do roku 2020. Za tie 4 roky sa podarilo vlastne pomôcť 30,2 milióna, miliónom žien, aby mali prístup k moderným formám antikoncepcie v východnej a južnej Afrike prvý raz vôbec než proste viac než 30 využívajú už e, používa tieto moderné metódy antikoncepcie. To si všetko samozrejme môžete tam prečítať, vlastne to máte napísané na slade, ja to len čítam. Takže môžeme povedať, že e, zvorazňuje sa aspekt partnerstiev a teraz je cieľom do roku 2020 zvýšiť to ďalších 22 milióna používateľov tých moderných metód antikoncepcie. Samozrejme, stále ešte existujú určité medzery pri adolescentoch. Okrem toho 19,2 milióna žien a adolescentných dievčat ešte treba pokryť a tieto ešte stále nemajú prístup ku plánovanému rodičerstvu, takže celú našu aktivitu musíme eh, urýchliť, zintenzívniť, aby sme dosiahli ciele eh, plánované do roku 2020 aj v súvislosti s akčným programom. Takže tu vidíme krajiny, kde fungujú tieto eh, systémy, ktoré pomáha zabezpečovať fond OSN pre populáciu. Čiže je to 46 krajín, kde existuje veľmi nízky príjem na hlavu a je tam zaznamenávaná vysoká úmrtnosť matiek a tam jednoznačne je potreba plánovaného rodičovstva. OSN je určite veľmi, tým, teda respektíve najvýznamnejším donorom antikoncepčných prostriedkov. Samozrejme, Ako som už povedala, najväčší fond OSN poskytuje e, prostriedky rozvojovým krajinám a ako už e, povedal predstaviteľ Európskej komisie, e, aj DEFCO, teda za komisiu, prispieva veľkou mierou a teda Spojené kráľovstvo, Holandsko, Španielsko, Luxembursko, Portugalsko, to sú tiež významné štáty v e- e- e- Európskej únie, ale aj Kanada prispieva mnoho. Fond získal viac než miliardu amerických dolárov, odkedy vznikol a e, touto cestou cez OSN sa poskytuje asi 40 antikoncepčných prostriedkov vo svete a týka sa to asi 20 miliónov osôb každoročne. A je potrebné dosiahnuť ciele e, FP 2020 a sú tu aj iné globálne ciele, ktoré treba splniť. V súčasnosti asi jedna tretina žien, ktoré používajú a, eh, antikoncepciu a vychádzajú z toho plánu do roku 2020, a, eh, proste a, eh, tieto sú zapojené celkom úspešne a snažíme sa ešte rozšíriť tento program v súvislosti s tým, čo bolo naplánované v ďalších krokoch tejto agendy. A cez fondy OSN sa poskytujú prostriedky aj cestou iných organizácií. Takže toto je všetko, čo sa týka komodít. Okrem toho, cez OSN sa poskytuje podpora aj pri budovaní kapacít, čiže podporujú sa aj darcovské programy, hlavne pri iniciatívach v rámci jednotlivých krajín. E, boli vytvorené už aj národné rozpočty, ktoré sa venujú čiste otázke plánovaného rodičovstva. Samozrejme, hovoríme aj o nedostatkoch financovania, tak e, samozrejme celkovo by to stalo asi 5,5 miliardy dolárov viac než sa v súčasnosti vynakladá. Čiže to by bolo potrebné na pokrytie a riešenie celého tohto problému vo svete. A v súčasnosti teda v rámci OSN chýba zhruba 700 miliónov e, na obdobie 2017 až 2020. Ak sa majú teda splniť tie plány, ktoré boli stanovené do roku 2020. Bez tých peňazí samozrejme pokrok nenastane. Čiže veľmi naliehavo potrebujeme darcov a potrebujeme teda doplniť túto medzeru, ktorá existuje v zásobovaní antikoncepčnými prostriedkami. Takže nestačí samozrejme len poskytnúť tieto antikoncepčné prostriedky. Treba ľudí naučiť ich používať, teda mužov, ženy, aj mladých ľudí treba naučiť ako majú k týmto otázkam pristupovať. Hlavne mladí ľudia potrebujú prístup ku kvalitným informáciám o plánovaní rodičovstva, aby sa vedeli správne potom rozhodnúť. Dnes, ako už bolo povedané, ešte stále 40, vyše 40 miliónov e, žien a dievčat e, nemá patričný prístup k plánovaniu rodičovstva. Takže viem, že ešte tu je ďalších 120 miliónov, ktoré nemá žien a deti, teda, pardon, žien a dievčat, ktoré nemajú prístup a ktoré by bolo treba taktiež e, pokryť týmito programami. Takže rozšírime e, ten celkový program e, aj na obdobie od roku 2020 do 2030. A samozrejme plánuje sa teda aj teraz v rámci predvečeru celosvetového dňa antikoncepcie Chceme povedať, že je potrebné investovať e, do všetkých týchto otázok aj financie, aj úsilie, pretože to súvisí s kvalitou života. A čo môže urobiť parlament? Politická finančná podpora plánovaného rodičovstva má kľúčový význam. Plánovanie rodičovstva je téma, ktorá niekedy proste e, buď e, akoby prepadla medzi prstami, alebo je príliš citlivá na to, aby sa o nej hovorilo, ale nie je to náročné. Je potrebné stále e, zabezpečovať, aby to bola vysoká priorita. A Napríklad e, v novembri sa bude konať politikom na, politické fórum na vysokej úrovni, kde sa taktiež bude táto téma pertraktovať. Treba taktiež požadovať, aby aj jednotlivé vlády štátov pristupovali k tejto téme e, rozhodne a zodpovedne. Vítame taktiež ústne pozmeňujúce návrhy, ktoré prijal výbor DV Hovorilo sa o navýšení o 20 miliónov do príslušných fondov a dúfame, že tieto alokácie budú zrealizované. Ďakujem. Ďakujeme pekne pani Štenker za jej vyjadrenie. A teraz eh, dáme slovo pani Donatel, Donadio, ktorá zastupuje Európsku sieť Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo. Nech sa páči. E, ďakujem za možnosť prediskutovať tému antikoncepcie na tejto pôde. Chcem povedať dve veci, možno pre tých, ktorí sú tu prítomní. Pokiaľ je našu organizáciu, je to najväčšia mimovládna organizácia, ktorá funguje v oblasti E, plánovaného ročičovstva vo svete vôbec. Chcem pohovoriť o tom, že prežívame veľké zmeny. A týka sa to aj politickej, aj politickej situácie. A chcem poďakovať predsed, predsedom, pardon, predstaviteľom Európskej komisie, predovšetkým teda pánovi komisárovi Mimicovi. Vieme, že sexuálne a reprodukčné práva žien sú ohrozené. A dovolte mi po, za, pohovoriť aj o situácii v Európe. Počuli sme mnoho o tom, aká je situácia mimo Európy, vo svete, ale nemôžeme to brať ako hotovú vec, že tu v Európe je všetko úplne v poriadku. Je dôležité e, klásť otázky aj poslancom a poslankyňam parlamentu. Čiže potrebujeme sa viac zamerať aj politicky na aspekty antikoncepcie. Potrebujeme aj porovnateľný výskum a potrebujeme zabezpečiť e, taktiež rovnaký prístup a spravodlivý prístup ku antikoncepcii. Toto nie je realitou bežnou, realitou ani v rámci EÚ dokonca. Takže dovolím si ukázať vám aj niečo o dôležitej kampani, ktorú naša organizácia IPPF organizuje v tomto roku. E, Poprosím vás, zamyslite sa na sekundu aspoň, ktoré sú to tie zraniteľné skupiny v Európe a vo vašej krajine. Napríklad Romovia. Tí nás napadnú hneď, ale sú tu aj iné kategórie, ktoré zažívajú značnú mieru diskriminácie, napríklad osoby s postihnutím, niekedy aj mladí ľudia, aj deti, migranti, utečenci a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 neregulárnych migrantov a utečencov je veľmi zložitá, teda špecificky zložitá. Sú tu bariéry pre mnoho rôznych skupín ľudí v spoločnosti a my naozaj dúfame, že sa nám podarí s týmto niečo spraviť. Um, rada by som upriemila vašu pozornosť aj na to, že sú tu niektoré veľmi vážne hrozby, ktoré zasahujú aj mainstreamovú populáciu vo všetkých krajinách. A naozaj Určite o tom aj viete, čo sa udialo napríklad v Polsku, práve kvôli tomu, že toľko ľudí zrazu vyšlo do ulic alebo bolo schopných výjsť do ulic a to práve kvôli tzv. tomu čiernemu protestu. Minulý rok v spojitosti s antikoncepciou prebiehalo mnoho rôznych verejných diskusí, lebo tu bolo aj odporúčanie od Európskej eh, komisie ohľadom eh, teda poskytnutia v eh, lekárni tej núdzovej antikoncepcie a bolo tam rozhodnutie vlády nerešpektovať toto odporúčanie a opäť vlastne zaviesť lekársky predpis na takúto núdzovú um, antikoncepciu um, a dokonca až do toho rozmeru, že aj obeď znásilnenia v Polsku sa nedostane k takejto základnej službe. A to práve preto, že bude najprv musieť nájsť lekára, ako aj lekárníka, ktorý bude ochotný poskytnúť takúto núdzovú mimoriadnú antikoncepciu. Ja sme presvedčení, že my ako Európania to jednoducho nemôžeme zostať stať a pozerať sa niečo treba spraviť. Takže na tento ale negatívny obraz by som rada načetla niečo pozitívne a budem hovoriť o, tých, o tej dobrej praxi, lebo sú dobré veci, ktoré sa v Európe dejú. Neviem, či viete, ale napríklad vo Francúzsku až až do veku 18 dostanú mladí ľudia bezplatnú zdravotnú starostlivosť vrátane e, práv sexuálneho a reprodukčného zdravia. Úplne bezplatne. Od roku 2016 bezplatná anonimná a antikoncepčná konzultácia je úplne zdarmo pre dievčatá vo veku 15 až 18. Napríklad vo Švedsku je to až od roku 21, keď dostanete bezplatnú antikoncepciu a v niektorých častiach krajiny to môže ísť až na 26 rokov. Takže opäť eh, v, medzi 21 a 26 máte ľahší našu dostupnosť eh, k tejto antikoncepcii, lebo je to dotované. Ale, takže tá ekonomická bariéra nie je nejaká veľká, ale keď rozmýšľate na takouto núdzovou alebo teda akutnou antikoncepciou, tak vo Francúzsku bola nedávno prijatá nová legislatívna úprava a síce, že mladiství môžu dostať takúto antikoncepciu nielen v lekárni a bezplatne, ale aj úplne anonymne nemusia dokonca ani poskytnúť svoju, eh, aj svoju ID kartu, svoj občianský preukaz alebo inú identifikáciu. Takže keď to porovnáte s Polskom, um, tak je to plná lotéria v Európe, čo niekde ide a čo niekde nejde. O Švedsku dostanete eh, vlastne um, takúto núdzovú Ehm, ehm, antikoncepciu od eh, tabletky až po IUD eh, vlastne tiež v rôznych lekárniach a v závislosti od toho, ako to je dostupné. Vo Francúzsku je napríklad antikoncepcia bezplatná pre mladé ženy, ale takisto aj pre ženy, ktoré si nemôžu dovoliť znášať náklady, tak tie môžu dostať špeciálnu dotáciu a získajú reálny prístup k dotácii. Majú tam reálny prístup eh, toho, aby sme zabezpečili napríklad v Portugalsku, na juhu Európy, je ale veľmi široký bezplatný prístup pre všetkých. A to hovoríme o Portugalsku. Portugalsko sa dokonca zachovalo aj počas ekonomických eh, ťažkostí, počas eh, obdobia hospodárskej úspory. Takže presne sa iba eh, zopakovať to, čo hovoril NPA, UNFPA a pevne veríme, že to bude politická a finančná podpora pre plánovanie rodičovstva ako kľúčový nástroj pre posilňovanie práv žien a dievčat vo svete. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pani Donadio. Takže a teraz organizácia Marche Mondial de Femme si tiež dala slovo. Pani Silvia Lausberg, ktorá zastupuje organizáciu a je aj viceprezidentkou Francúzskej rady žien v Belgicku. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Želám všetkým dobrý deň v mene celosvetového ženského pochodu proti násiliu. Je to asociácia, ktorá eh, zhromažďuje eh, stovky ďalších medzinárodných asociácií. A ďakujem, že mám príležitosť hovoriť o rodičovskom plánovaní a antikoncepcii. Prístup k antikoncepcii je súčasťou eh, politiky rovnosti príležitosti, pretože ženy, e, čo je paradoxné, kultúrne aj sociálne sú diskriminované, sú nútené k materstvu e, s tým, že to má rôzne negatívne dôsledky na ich život, súkromný život, profesionálny. A k materstvo áno, môže byť e, obrovským šťastím, ale keď je vynútené, tak to môže byť aj nástrojom psychického a fyzického ovládania mm, žena sa nestáva tehotnou tým, že, eh, že otehotne pod vplyvom eh, Ducha Svetého, to treba povedať rovno, nesmieme eh, sa schovávať, asi schovávať hlavu do piesku. V krajinách, kde existuje rodičovské plánovanie a sú znížené miery neželaného tehotenstva, ale existujú iné spôsoby obmedzovania slobod žieny či už ide o odmietanie používania kondómu, sabodáž antikoncepcie a počet e, znásilnení a skutočne sexuálneho násilia e, je e, obrovský. A preto si kladieme túto otázku, ak antikoncepcia v Európe je právom, prečo dobrovoľné prerušenie tehotenstva ešte stále v niektorých krajinách ostáva ako delikt. Prečo eh, by to malo byť prenasledované, keď už žena eh, trpí diskrimináciou, tak ako to poukazuje aj OSN. Žena, ženy na papieri majú rovnaké eh, práva okrem sexuality a to pre našu asociáciu nie je priateľné a potrebujeme skutočne obrovskú zmenu v mentalite aby sme poukázali na to, že neumožniť dobrovoľné porušenie tehotenstva je vlastne inštitucionalizovaným násilím na žene. Akékoľvek je naše presvedčenie, nesmieme pripustiť, aby e, žena umrela, pretože jej bolo odmietnuté prerušenie tehotenstva. Ako by sme mohli prijať, že je žena nútená k materstvu? Rada by som pripomenula, okrem fyzických deformácií, hormonálnych porúch, e, aj za e, lekárskej dohliadky, do, dohľadu. E, tehotenstvo môže vždy znamenať isté zdravotné rizika je potrebné, aby žena bola dostatočne e, vzdelaná a aby e, mala dostatočný vek, aby mohla sa aj e, patrične starať o svoje dieťa. Je teda potrebné zohrať významnú úlohu v uznávaní základných práv mužov a žien, práva na zdravie, integritu, rovnosť a určenie. A váš parlamentný výbor je privilegovaným miestom. Vďaka vám Európsky parlament z uznesenia z 12. septembra odsúdil nútené e, materstvo a tehotenstvo. Je to obrovský pokrok, ale v EÚ je zatiaľ ešte zákaz prerušenia tehotenstva národnou kompetenciou. E, žiadame, aby e, využívanie dobrovoľného prerušenia tehotenstva e, bolo, nebolo už definované ako delikt. Absolutný zákaz na Malte, Írsko, Malta, Polsko a tak ďalej, aj keď legalizovaný prístup k prerušeniu tehotenstva by mohol byť pochybňovaný hlavne e, používaním klauzuly svedomia, tak ako to robia v Taliansku alebo iných opatrení vo Francúzsku, v Bavorsku alebo tu v ba- Belgicku. Situáciu a pokrok, ako je opísaná, nájdete v tejto malej publikácii, ktorá je k dispozícii pri vchode do sály vo francúzštine a angličtine. A my, ako sme už povedali, že sme vystavení rizikám vlády, ktoré, ktorá by chcela obrať ľuďom možnosť rozhodovať o svojich univerzálnych právach. Záverom by som, by som chcela uverejniť sedem základných požiadaviek, ktoré prekladá naša asociácia. Žiadame v Európe počas veľkej manifestácie, ktorá bude budúci štvrtok v celej EÚ aj pred Európskym parlamentom 28. septembra o 18. hodine. Žiadame o to, aby umelé prerušenie tehotenstva bolo dekriminalizované. Prístup k prerušeniu tehotenstva je podľa nás základným zdravotným právom. Žiadame Eh, aby eh, zdravotné centra mali dostatočné finančné prostriedky, aby prerušenie tehotenstva mohli legalizovať eh, v adekvátnych podmienkach. Sexuálne vzdelávanie, kampanie, senzibilizácie a tak ďalej. To sú všetko dôležité práva. Rovnako odborné vzdelávanie zdravotníckého personálu v technikách interrupcie a povinnosť pre subvencované zdravotnícke zariadenia poskytnúť ženám, ktoré žiadajú o prerušenie tehotenstva patričné zdravotné služby. Počítame s vami, dámy a páni, aby ste vyzvali členské štáty, aby harmonizovali smerom nahor E, bod týkajúci sa prístupu k dobrovoľnému preušňu tehotenstva e, v zmysle rešpektovania reprodukčných práv a práv na seba určenie. Ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenie a teraz mi dovolte otvoriť priestor pre diskusiu. Máme na to zhruba, dne, zhruba kolegovia asi 10 minút iba, lebo o 6. hodine už potom budeme hlasovať. Takže poprosím vás stručne, otváram e, diskusiu pán Gerike a potom pani, pani Petr, pani Bjork a pán Martin. Nech sa páči, pán Gerike, máte slovo. Uh, nie, viac ako dve minúty, poprosím. Uh, poprosím vás 4 minúty, lebo to nie je možné toto povedať do dvoch minút. Hovoríme o e, rodičovskom plánovaní. My sme keď som bol malý, chceli sme ešte predtým, chcel som mať toľko detí, aby sme mali futbalový tým 6-7. No dobre, nevyšlo to tak, začali sme rokovať, ja, muž a žena. A toto je rodičovské plánovanie. A teraz sme jednotná, zjednotená, e, šťastná rodina. Toto ja chápem ako rodičovské plánovanie. Ale ja mám taký pocit, že tu nehovoríme jasne, keď sa vraví, že treba diskutovať o antikoncepcii. Dobre, Plant Parenthood a tak ďalej. Ja mám pocit, že všetko to tu meníme na, nejaké, na nejakú firmu, ako keby tu išlo o len o nejaký ekonomický systém, ako keby sme sa snažili predať potrat, alebo ako keby sme sa snažili o nákup antikoncepčných tabletiek. V Afrike je množstvo krajín, kde je vysoká úmrtnosť matiek, hlavne v Sierra Leone. Mm, prerušenie tehotenstva tam bolo legalizované a povedalo sa, že, došlo, že dojde k poklesu umrtnosti. Nedošlo k tomu a sú na vysokom mieste v počte. Egypte je potrat z náboženských dôvodov zakázaný a Egypt, pokiaľ ide o zdravie žien, sa nachádza na lepšej situácii. Ak máme chápať potrat ako všeliek a, a riešenie rodičovského plánovania, tak nehnevajte sa, ale naozaj e, ja to nevidím takto, je mňa to mrzí, že tu takto hovorím. Ja som muž, ale ja som presvedčený, že existujú aj iné spôsoby antikoncepcie. Možno by stačilo poskytnúť ženám E, teplomer a nameranie bazálnej teploty, alebo aby zistili, že či je to nebezpečné alebo nie. Vieme, že sú 3 či 4 dni v mesiaci, kedy je žena plodná, keby sme sa na to sústredili a keby sme ženám poskytli e, teplomer a keby sme implikovali do tejto diskusie aj mužom, tak myslím, že by sa nám podarilo dosiahnuť nejaké výsledky a myslím, že by sme sa mohli vyhnúť používaniu chemických prostriedkov keď e, budeme podporovať antikon, antikoncepciu a tabletky, tak sa nám nepodarí vykoreniť AIDS a iné problémy, pretože e, lieky jednoducho veľa stoja. Teraz sa v Afrike začínajú predávať aj antikoncepčné tabletky. Ja si skôr myslím, že by bolo lepšie stavať nemocnice, znižovať úmrtnosť matiek a až potom ísť cestou financovania antikoncepcie a tak ďalej. Aj s cestou rodičovského plánovania, ktoré nedosiahneme len tým, e, že budeme e, legalizovať potrat. Pani Petir, ale veľmi stručne. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, budem potrebovať nejaký čas, pretože je tu veľa takých veľmi ironických vyjadrení, ktoré zazneli a ktoré potrebujem uviezť na pravú mieru nenarodené dieťa je živia, živá ľudská bytosť od momentu počatia a má právo na všetky tie isté práva, ako aj ostatní e, členovia ľudskej rodiny. E, neustály tlak e, uľahčujúci alebo umožňujúci potraty vo všetkých členských štátoch sa nezakladá na žiadnych základoch v medzinárodnom práve a je proti princípu subsidiarity. Tento neustály tlak na legislatívcov v jednotlivých e, členských štátoch, aby rozšírili právo na potrat, nie je nejako v súlade aj s ICCPR e, textom a ani e, nejako nesúvisí s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. V medzinárodných zmluvách alebo v európskej legislatíve nie je absolútne žiaden základ preto, aby sme žiadali aj právo na potrat. ICCPR vo svojom článku 6 odsek 5 zakazuje e, trest smrti pre, e, pre tehotné ženy a to v záujme nedaroneného dieťaťa. E, dohovor o právach dieťaťa takisto uznáva aj práva detí ešte predtým, ako sú narodení, takisto ako aj právo na prenatálnu starostlivosť z pohľadu dieťaťa. Takisto sú aj niektoré regulatívy v členských štátoch, ktoré chránia zdravie tak matky, ako aj nenarodeného dieťaťa. Členské štáty majú v tomto smere pomerne široké priestory pre posúdenie toho, akým spôsobom budú chrániť nenarodený život. Európsky súd pre ľudské práva sa nazdáva, že nenarodené dieťa je súčasťou ľudskej rodiny. Um, krajiny, ktoré právne chránia nenarodené deti, nejakým spôsobom neporušujú aj otázku ochrany zdravia matky. Takže v tomto smere naozaj musíme poukázať na to, že milióny eur by mali byť vyčlenené pre vzdelávanie žien v tretich, šta- tretich krajinách. E, takéto vzdelanie im pomôže obnoviť svoje domovy, zvyši ich zamestnateľnosť a neučme ich o antikoncepcii. Ja naozaj nechcem, aby moje peniaze boli využívané práve na takéto účely. Prečo radšej nebudeme pomáhať miliónom žien vo svete, ktoré, ktoré chcú deti a nemôžu ich mať? Ďakujem pekne. Aby sme to ukončili tam, kde kolegyňa prerušila, tak ja naozaj chcem, aby tieto peniaze išli viac na antikoncepciu aj na práva Ehm, rodinného plánovania. Teda to ja chcem, aby moje peniaze tam išli a myslím si, že 20 miliónové navýšenie v európskom rozpočte sú len odrobinky oproti tým potrebám, ktoré tu boli načrtnuté. Mali sme tu pozmeňujúce návrhy v tomto výbore, ktoré žiadali oveľa väčšie sumy, ale bohužiaľ neprešli. Pomerne malinkou väčšinou, ja naozaj by som vyzvala kolegov, aby pri hlasovaní o budúcom rozpočte, aby toto, to, tento výbor prevzal vedúcu rolu a vyčenil oveľa viac peňazí pre tieto Ehm, tieto balíčky. A naozaj je dôležité, aby sme podporili progresívne hlasy v tomto výbore, lebo ak tento výbor nepôjde tam, kde sú peniaze, tak ani jeden iný výbor v tomto parlamente to nespraví. Vítam eh, podporu výboru DV za 20 miliónov, ale ako hovorili kolegovia v paneli, potrebujeme o mnoho viac. Dovolte mi ešte povedať, že máte naozaj veľa silnej politickej podpory v tomto výbore. Predovšetkým niektorí z nás sú tu angažovaní tak na národnej, ako aj na medzárodnej úrovni v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia ja osobne si myslím, že z pohľadu Švédska je to aj nástroj pre posilňovanie žien, vytváranie ekonomickej nezávislosti a je to takisto aj otázka toho, že ak ženy nedostanú tieto práva, tak sa zvyšuje ich zraniteľnosť eh, pre dievčatá a ženy a takisto stúpa počet neželaných tehotenstiev. Neželané tehotenstvo je mučenie a to je násilie proti ženám a to nemôžeme akceptovať. Sme v roku 2017. Musíme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zlepšili práva žien a dievčat. A v tomto smere naozaj e, čelíme istej rezistencii, ale nedávala by som ani príliš veľa moci. My sme silní, najmä mladí ľudia. Pozerajú sa na nás a čakajú, že nájdeme riešenie. A my ho nájdeme. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Bjork, teraz pán Marten. Pani Marten. Ďakujem, pani predsednička. E, bol som veľmi pokojný, keď som na túto schôdzu išiel a teraz som veľmi nervózny, pretože mám pocit, že je tu diskusia o konzervatizme, o obskurantizme proti právu na demokraciu a mám priateľskú radu mojim mužským kolegom existuje aj zákaz na masturbáciu. To by, to by nám možno uľahčilo alebo usporilo ten nákup teplomerov. Uh, istým spôsobom sa, uh, keď uh, Máme, mm, dávajú sa peniaze na zbrania, ide sa do vojny a tie zabíjajú desiatky a stovky e, ľudí a napriek tomu sa to robí oveľa viacej než e, prerušenie tehotenstva. Keď sa zaoberáme diskusiou v Belgicku, v Dánsku a iné a NGOčky, ktoré čelia e, Trumpovmu zákonu a ja by som vyzval komisiu, aby Európa nielen diskutovala, ale aby zohrala aj silnejšiu úlohu než doteraz, aby vyzvala, vyvíjala tlak na členské štáty, aby sa skutočne tie financie poskytli, aby všetky ženy nielen v Európe alebo vo svete, aby mali prístup k antikoncepcii. A rád by som poznal odpoveď od komisie, aká je situácia, či ste vôbec s takýmto postupom začali. Ďakujem pekne, pani Mlinár, nech sa páči. V prvom rade chcem tiež podporiť to, čo hovorila moje kolegyňa Malin Björk. Takisto veľmi silne podporujem túto myšlienku toho, aby sme informovali ľudí o možnostiach antikoncepcie vo všetkých podobách, vo všetkých možnostiach. Je to naozaj nočná mora. Otehotnieť bez toho, aby ste chceli otehotnieť a to naozaj neprajem nikomu, aby musel týmto prejsť. Na druhej strane tu mám jednu veľmi jasnú otázku pre komisiu. A keď sa pozeráme na dosahovanie udržateľného rozvoja alebo cieľov udržateľného rozvoja, kde jedna časť je aj antikoncepcia, ako určite viete. Ja som sa zúčastnila konferencie na OSN, ktorá o tomto hovorila a vidíme, že sú naozaj obrovské rozdiely medzi členskými štátmi. Um, otázka je, že či komisia očakáva, že bude mať aj naozaj koherentnejšiu vonkajšiu a vnútornú politiku k tejto téme a takisto ako komisia spolupracuje s VHO a s ich regionálnym úradom pre Európu ohľadom tohto nového európskeho akčného plánu pre sexuálne a reprodukčné zdravie a práva, ktoré z toho vyplývajú v rámci Európskeho regiónu VHO v období 2007 až 2021. Ďakujem pekne, pani Rentke. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že vidíte takú peknú ukážku toho, aké sú tie problémy, alebo teda čo je problém celé tejto diskusie, že narážame na pomerne veľa opozície aj tu v Európskom parlamente, ale povedala by som, že bojujeme za práva žien, za ľudské práva, takže nejaká mierna opozícia nás rozhodne nevystraší. A mám špecifickú otázku pre komisiu, už aj kolegovia to spomenuli. Ehm, myslím si, že postaviť sa, hovoriť e, jednoznačne v prospech rodinného plánovania a sexuálneho reprodukčného zdravia veľmi dôležité, ale bude tu aj, budú tu aj ďalšie alokovania prostriedkov, lebo vidíme, že tu je nedostatok peňazí, vidíme ho, je tu prakticky prítomný a keďže Európska únia je najväčším donorom v oblasti rozvojovej pomoci, tak by sme možno mohli, mohli prevziať väčšiu zodpovednosť a mohli by sme povedať, že keďže tu je taký výpadok financovania, má to obrovský dopad na život žien a e, dievčat vo svete, celých spoločností, e, tak e, by sme mali alokovať viac práve v čase, keď takéto financovanie je veľmi ohrozené. Ďakujem pekne, žiadne ďalšie otázky. Poprosila by som panelistov, aby sa vyjadrili nie viac ako dve minúty každý jeden z nich, Pán Pekler, nech sa páči. Bude to pomerne zložité, ale e, musíme v prvom rade jasne rozlišiť medzi plánovaním rodičovstva a potratom. Oni nie sú, nehovoríme o tom istom. A jedno je robené preto, aby sme zabranili druhému. Takže komisia preto podporuje programy, e, ktoré majú rozšíriť a zlepšovať plánovanie rodičovstva a tak, aby sme práve predchádzali neželaným tehotenstvám a eliminovali potrebu potratov. Európska únia nepropaguje e, potrat ako spôsob alebo nástroj rodinného plánovania. A to v súlade s medzinárodnou konferenciou o populácii a rozvoje, a so stohodnutými politikami EÚ. Európska únia nevyberá nejakých poskytovateľov um, e, služby reprodukčného zdravia najmä v tých krajinách, kde je potrat legálny. My podporujeme len také programy, aby sme e, podporovali tie možnosti, kde zachránime alebo kde predídeme potratom, tam, kde sa im predísť dá. Stále 200 tisíc žien umiera Ehm, práve kvôli e, nebezpečným alebo nelegálnym alebo ehm, iným potratom a takisto e, problémom spôsobeným s pôrodmi. A takisto ďalšia otázka, ktorá tu zaznela, či je nejaká, nejaký koherentný európsky prístup voči SHR. Um, ehm, myslím si, že tá diskusia v rámci členských štátov aj dobre odzrkadluje to spektrum názorov, ktoré tu zazneli. V každom prípade ale sú tu stále veľké obavy ohľadom Um, akčného programu ICPT, ktorý všetky členské štáty podpísali a, a ktorý sa zároveň aj stal súčasťou európskeho AKI. A síce, uh, aby sme uplatňovali viac tento princíp a zároveň, aby sme uh, bránili právo každej ženy slobodne sa rozhodnúť o svojom reprodukčnom zdraví a to zahrňa aj práve využívanie um, nástrojov plánovaného rodičovstva um, či bojujeme za viac peňazí pre členské štáty, e, to je podľa mňa už v, v možnostiach každého členského e, štátu. E, my sa naozaj snažíme, ako som už hovoril v svojich úvodných vystúpeniach, prehodnotiť ako súčasť nášho strednodobého hodnotenia všetky programy, najmä to, akým spôsobom môžeme zlepšiť prístup k rodinnému plánovaniu a ďalším spojeným službám pre ženy a dievčatá. Ďakujem pekne. Pane Teneker, nech sa páči. Len veľmi, veľmi stručne. Len chcem povedať, že, ako hovorím už pán Peller, ICPD, akčný program, ktorý bol schválený v roku 1994, je zároveň aj taká tá severka pre UNFPA, ktorá určuje náš smer, aby som iba zopakovala plánovanie, plánovanie rodičovstvo je základné ľudské právo a opäť by som počerkla aj to, že poskytovanie prístupu k rodinnému plánovaniu znižuje eh, mortalitu matiek o jednu tretinu a mortalitu detí o zhruba 20 A to keď všetko zoberieme do, do úvahy, eh, rodinné plánovanie je nevyhnutné, preto aby sme dosiahli cieľ udržateľného rozvoja. Ďakujem pekne, pani Nadia. Ďakujem pekne, bolo to naozaj veľmi zaujímavé vidieť tú podporu, ktorú tu máme Um, aby sme videli, aké, akú podporu uh, tu má sexuálne reprodukčné zdravie, pretože je nám jasné, že ženy potrebujú takúto uh, slobodu a možnosť autonómne a jednoznačne sa rozhodovať o svojom zdraví. A bolo krásne na úvod si vypočuť tie záväzky, ktoré Európska uh, únia prijala a pevne veríme, že uvidíme takýto koherentný záväzok aj v budúcnosti. Je veľmi dôležité, aby sme Eh, ocenili aj tie jednotlivé aktivity v oblasti akčného reprodukčného zdravia. To je práve eh, ten plán, ktorý všetky členské štáty schválili a zhodli sa na ňom, možno s výnimkou eh, niekoľkých členských štátov, ktoré k tomuto mali výhrady, ale jasne sa tam ukazuje, aký je európsky konsenzus v tomto smere. Pani Larsberg, nech sa páči. Rada by som poďakovala poslancom, ktorí podporili právo na seba učenie žien a ešte k pripomienkam k medzinárodnej legislatíve. Medzinárodná zdravotnícká organizácia uznáva prístup k e, prerušeniu tehotenstva je súčasťou e, práva zdravotníckého, zdravotníckého práva a rovnako uznesenie EP odsudzuje, odsudzuje nutené tehotenstvo ako e, násilie na ženách, takže to nie je pravda, že by neexistoval žiadny legislatívny nástroj v tejto oblasti pani Záborská. Uh, uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela som vystúpiť uh, Moja poznámka je organizačná. Nie je predsa možné dať na program takýto významný bod a nechať 3 štvrte hodiny pre vystupujúce a len 10 minút e, pre výmenu názorov a poslancov. Počas istého volebného obdobia som bola na vašom mieste ako predsedníctva a vždy som sa snažila nechať možnosť e, poslancom, aby sa vyjadrili. Ďakujem a moje vystúpenie e, prenechám na inokedy thank you very much. Ďakujem pekne. A teraz by som rada poďakovala všetkým hostom, všetkým panelistom za účasť. Ďakujem pekne a želám vám veľa šťastia. Vážení kolegovia, poslední dva body na našom v programe rokovania. Začíname. Bod číslo 8. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok na všetky oddely. Ste pripravení hlasovať? Máte karty so sebou hlasovacie? Pani Barbara Matera je spravodajkého. Takže, pozmeňujúci návrh 5, kto je za? Návrh 5, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 6, kto je za, proti, zdržali sa, musíme si to preveriť elektronicky, otváram hlasovanie, Zatváram hlasovanie. Pardon? Moment. Aha, ešte raz. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Návrh 7. V dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Amendment 8 in favor. Číslo som, kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté, 9 za, proti, zdržali sa prijaté, 10 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, overíme si elektronicky, otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie, prijaté. Číslo 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 12 za, proti, zdržali sa prijaté. 14 za. Kto je za? 14. Ešte raz, kto je za? Proti? Zdržali sa? Tak naozaj neviem, overíme si elektronicky. The vote is closed. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. Teraz úvodné ustanovenia číslo 1 za, proti, <laughs> zamietnuté číslo 2 za, proti, zdržali sa prijaté 3 za, proti, zdržali sa prijaté 4 za, proti, zdržali sa Myslím, že je to prijaté, ale aj tak si to radšej overím overíme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. A teraz práva. A teraz e, celkové hlasovanie znení pozmeňovacích návrhov. Elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Gratulujeme spravodajkyni aj tieňovým. A teraz ideme na ďalší bod. Správa o občianstve EÚ na rok 2017 posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny. E, spravodajkyňa Angela Valina a teraz začneme hlasovať 8 za, proti, zdržali sa, prijaté, 9 za, proti, zdržali sa, overíme si elektronicky, otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie, prijaté, 10 za, Proti? Zdržali sa? Overíme si. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté 7 ku 7. Číslo 11 za. Otváram hlasovanie, hovorí pani predsednička. Opravujem sa, hovorí pani predsednička. 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. 12 s ústnym pozmeňovacím. Otváram hlasovanie. Ospravedlňujem sa, hovorí predsednička, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Trináct, v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. 15 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Ešte raz, druhá časť za, Proti? Zdržali sa? Overíme si radšej elektronicky. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. 17 za, proti, zdržali sa, prijaté. 19 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 20 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 21 za, proti, zdržali sa prijaté. 22 za, proti, zdržali sa prijaté, 23 za, proti, zdržali sa prijaté, 24 za, proti, zdržali sa prijaté, 25 e, za, proti, zdržali sa prijaté, 26 za, proti, zdržali sa prijaté, 27 za, proti, zdržali sa prijaté, 28 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Tretia časť za, proti. Overíme si. Tretiu časť otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 29 má 5 častí. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Overíme si elektronicky, otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. Prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté. Tretia časť za, Tá prvá časť je ako lingvistický pozmeňovací e, návrh. V tej prvej časti je to tak? Áno. Áno, je to tak. Áno. Chcete ešte raz hlasovať? Myslím, že ste dnes spomenuli, že tam bol lingvistický pozmeňovací návrh. Hlasovali sme za tú prvú časť. So. Uh, no, just on the first part. Just on the. Part. No. So we need we don't, to. Don't need, don't no. Uh, uh, uh, colleagues, we don't need uh, we don't need to vote on linguistics. Lingvistický pozmeňovací návrh nemusíme o uh, noň hlasovať, ale je tam istá prvá časť, o ktorej treba hlasovať. A my o tej prvej časti musíme hlasovať. Do you, do, do you want to, to yes, vote again? Yes. yes, okay. Dobre, ideme ešte raz hlasovať číslo 29, prvá časť, ale nie ten lingvistický, ale prvá časť. Hlasujte, kto je za prvú časť, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Tretia časť. Dobre, overíme elektronicky druhú časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Tretia časť za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Štvrtá časť za. Proti. Zdržali sa. Overíme si. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Za, proti, zdržali sa prijaté. Číslo 30, za, proti, zdržali sa prijaté. 31 za, proti, zdržali sa prijaté. Číslo 1 za, proti, zdržali sa prijaté. 2 za, proti, zdržali sa prijaté. 3 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 4. V troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Chcete overiť? Overujeme tretiu časť. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 6 za. Proti. Držali sa prijaté. 7 za. Proti. držali sa prijaté. Ďakujem tieňovým aj hlavnému spravodajcovi. A teraz... Uh, our next meeting... Budúce zasadnutie nezabudnite, prosím, 10. oktobra od 9. ráno a celý deň celý deň, prosím pekne, 10. oktobra. Ďakujem vám e, veľmi pekne, všetkým poslancom a ostatným účastníkom a ďakujem aj tlmočníkom. Prajem vám všetkým príjemný večer.